ku dňu obetí e, terorizmu by som rád e, predniesol toto prehlásenie, milé kolegyne a kolegovia. E, piatý krát dnes si pripomíname deň obetí terorizmu. Je to deň, na ktorý si musíme spomínať predovšetkým na ľudí, ktorí sa stali nevinnými obeťami terorizmu tento e, víkend sa dvaja vojaci e, na v Severnom e, Írsku stali tiež obeťami terorizmu a takisto bol zastrelený policajt v Nosrakamak. Tento akt barbarského terorizmu opäť zničil jednu rodinu a priniesol nevyslovné utrpenie až včera minimálne 10 ľudí prišlo o, obeď, o, o život v Sri Lanke. Viac ako 20 ľudí ešte e, je e, v ohrození života. Sú to e, všetko útoky na nevinných ľudí. Rád by som preto vyslovil svoju úprimnú sústrasť všetkým pozostalým týchto obetiach. Dnes my ako Európsky parlament sa vyslovujeme e, proti, e, tejto slepej, slep, proti tomuto slepému násiliu e, terorizmu, proti smrti celých rodín, ktorí prakticky šliapu, teroristov, ktorí šliapu po dôstojnosti človeka. Je takto ohrozená sloboda ľudí. Terorizmus ničí naše hodnoty, hodnoty, ktoré v Európskej únii, ako aj v členských štátoch e, Európskej únii všetky spájajú. Tento e, terorizmus e, však v žiadnom prípade nemôže narušiť náš základ, fundament demokratickej spoločnosti. Milé kolegyne a kolegovia, terorizmus je zločin terorizmus predstavuje jedno z najväčších nebezpečenstiev pre e, stabilitu e, a demokraciu medzinárodného spoločenstva. Je e, priamým, priamým porušením všetkých našich hodnot. Nemôžeme zabudnúť a musíme stále opakovať, že neexistuje žiadne opodstatnenie pre terorizmus. Tento boj musíme teda viesť e, na e, báze právneho štátu. Dnes v Európskom parlamente naše myšlienky a naša solidarita je zameraná predovšetkým e, všetkým obeťam terorizmu, bez ohľadu na to, kde títo ľudia vo svete prišli o život Chcel by som vás teda e, poprosiť, aby sme e, si minútou ticha uctili obete terorizmu e, na Sri Lanke. Ich danke Ihnen. Ďakujem. Milé kolegyne a kolegovia, pred 30 rokmi 16.3.1979 Jean Monnet, jeden zo zakladateľov e, Európskej únie, zomrel. Pri príležitosti 30. výročia jeho umrtia by som na e, úvod tohoto zasadnutia rád ocenil predovšetkým jeho životné dielo. Pripomíname si jeho odkaz. Odkaz človeka, ktorý spolu s Robertom Schumannom je jedným z majstrov zmierenia medzi Nemeckom a Francúzskom, ktorý urobil e, prvý krok e, k demokracii a medzi jednotlivými národmi a ľuďmi v Európe. Dnes na začiatku 21. storočia princípy, ktoré vyzdvihol Jean Monnet, ako aj e, jeho metóda sú stále aktuálne platnosť sa e, zdá byť e, zrejmá predovšetkým v dôsledku globalizácie a finančnej krízy v súčasnosti musia Európania e, stále viac a viac úzko spolupracovať, aby sme obhajovali spoločné hodnoty. Samozrejme, že Jean Monnet pokroky, ktoré boli dosiahnuté v Lisabonskej zmluve, pre e, Európu by určite v každom prípade privítal predovšetkým e, pre Európu 21. storočia. Záverom, milé kolegyne a kolegovia, chcem povedať, že akčný výbor, ktorý založil Jean Monnet, e, ktorý prakticky navrhol tiež priame voľby do Európskeho parlamentu. Tento sen od smrti Jean Monnet prakticky sa stal skutočnosťou. Všetci sme dedičmi Jean Monnet. Jeho dielo je trvalé. Vzťahy medzi európskymi štátmi sa vďaka nemu prehlbili a ovplyvňujú život všetkých občanov v Európskej únii. Pri príležitosti 30. výročia umrtia Jean Monnet by som chcel pripomenúť naše povinnosti do budúcna. Dielo Jean Monnet, ktoré uviedol do života, nie je ešte e, naplnené, preto musíme v jeho diele pokračovať. Milé kolegyne a kolegovia, slovo dávam teraz e, predsedovi komisie. Nech sa páči. Vážený pán predseda, dámy a páni poslanci, keď konáme izolovanie, tak podľa toho